Uh, uh, Ďakujem pekne. Dovolte mi povedať, že predsedám tomu zasadnutiu na základe predpisu 213 a som predchádzajúcim podpredsedom z predchádzajúceho výboru EKON a budem teda predsedať, pokým nezvolíme nového predsedu. Takže našim členom je aby sme zvolili jedného predsedu, štyroch podpredsedov v súlade s, s rokovacím poriadkom. Teraz prejdeme s voľbou predsedu. A predtým, ako je odkomunikované predtým zo strany sekretariátu politické skupiny a ich zástupcovia, ktorí majú účasť na dnešnom zasadnutí, boli požiadaní, aby si sadli tam, kde majú byť členovia plnoprávni. A teraz prečítam to, že kto nahrádza plnoprávnych členov za EPP, pani Meidel nahrádza pani Hübnerovú, za SND tu nemáme žiadne oznámenie náhradníka, pokiaľ ide o Ríniu, tam je pán Hlaváček, ktorý nahrádza pána Šestela. Prepáčte, ak neprečítam všetky mená správne. Pokiaľ ide o pána Donata, ten nahrádza pána Zaniho za EKR. Jessica Stegrud nahrádza Johan van Overfeld a pán Velbart nahrádza pána Legutka, pán Rus nahrádza pána Fita za GUE, pani Obry nahrádza pána Martina Švidvina a pani Numery nahrádza pána Longursa, pán Damny nahrádza pána Hebita a pán Petern nahrádza pána Tisa. Sú tu nejaké náhrady náhradníkov, ktorí sedia na stoličke členov? Ak nie, tak môžeme teraz prejsť k hlasovaniu. Chcel by som povedať, že kvórum na to, aby bolo platné hlasovanie, to je dosiahnuté, kórum je 15 členov, to znamená jedna štvrtina členov výboru. Dovolte mi teraz požiadať o nominácie na voľbu predsedu podľa pravidiel. Táto nominácia sa robí za politickú skupinu alebo aspoň 5 členov výboru EKON, to znamená 3 traja členovia. Je tu nejaká nominácia? Nech sa páči. Bez mikrofónu. Za skupinu SND by som chcel nominovať pána Roberta Gualtieriho ako predsedu Ekonu. Ďakujem pekne, pán Belka. Nevidím žiadne iné nominácie. Chcel by som sa spýtať, či kandidát súhlasí s touto nomináciou. Áno, súhlasím. Ďakujem pekne, pán Gualtieri. Chcel by som povedať, že kandidát je plnoprávnym členom výboru EKON a takisto chcem povedať, že splnil vyhlásenie o finančných záujmoch a takisto vyhlásenie, pokiaľ ide o podpísanie kódexu o správnom správaní sa. Môžeme, po, môžeme hlasovať aklamačne, ak tu je požiadavka 12 členov alebo viac výboru EKON, aby sa taj, hlasovalo tajne. Je tu takýto záujem o tajné hlasovanie? Ak nie, ďakujem veľmi pekne a týmto ustanovujem aklamačne pána Gualtieriho za predsedu. Týmto mu blahoželám a týmto je moja práca ukončená. Dear colleagues, thank you very much. Kolegovia a kolegyne, ďakujem veľmi pekne za vašu dôveru. Som skutočne poctený, že ste ma znovu zvolili ako predsedu tohto výboru a chcem spolupracovať s vami všetkými na to, aby som splnil svoje povinnosti. Teraz budeme pokračovať s hlasovaním prvého podpredsedu, s voľbou prvého podpredsedu. Chcel by som takisto pripomenúť, poslancov. Máme tu pravidlo 2.13.1. Diversita parlamentu musí byť odzrkadlená v bíre. Nemôžeme mať iba samých mužov alebo samé ženy, alebo aby všetci zástupcovia pochádzali iba z jednej členskej krajiny. Nemusím teraz čítať mená náhradníkov, pretože to už bolo urobené. Takže teraz by som sa chcel spýtať, či sú tu nominácie na pozíciu prvého zástupcu. Nech sa páči, pán Ferber. Ďakujem pekne, pán predseda, za RPP e skupinu. Chcel by som vám zablahoželať za vaše znovu zvolenie. Vy ste jeden z mála v tomto parlamente, ktorý pokračujú vo svojej práci aj v tomto období. Tešíme sa z toho. Budeme mať dobrú spoluprácu, tak ako posledných 5 rokov. V mene EPP skupiny by som chcel nominovať úradujúceho eh, predsedu, ktorý tu bol pred vami na stoličke, pán Ľudek Niedermayer Kandidát súhlasí s nomináciou? Áno, súhlasím. Týmto chcem povedať, že kandidát je plnoprávnym členom výboru EKON a takisto podal finančné vyhlásenie, takisto podpísal aj kódex správania sa a ak tu je nejaké požiadavka na tajné hlasovanie, tak môžeme postupovať aklamačne. Now we will proceed uh, with the sec position of second vice chair. Teraz budeme hlasovať za druhého, budeme voliť druhého podpredsedu. Sú tu návrhy, nominácie. Nech sa páči. Ďakujem pekne, volám sa Gunnar Beck. Som koordinátor dočasný za skupinu ID a chcel by som navrhnúť kolegu pána Rinaldiho. Ďakujeme pekne. Vidím aj ďalšiu požiadavku, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, v mene skupiny Renew Europe by som chcel navrhnúť môjho kolegu Stefania Jonkoltanu, ktorý je na moje, po mojej lavici. Takže máme týchto dvoch navrhovaných kandidátov. Akceptujete nomináciu, pán Rinaldi? Áno, akceptujem. Áno, aj ja akceptujem, pán predseda. Tak v tomto prípade máme dvoch kandidátov. Ja by som chcel povedať, že obaja sú plnoprávnymi členmi výboru EKON. A prosím o chvíľu strpenia a že obaja splnili vyhlásenia o finančných záujmoch a takisto aj podpísali kódex správania sa, takže môžeme pokračovať tajným hlasovaním. Elektronicky budeme hlasovať a budeme hlasovať za dvoch kandidátov, takže postup Musíme e, požiadať e, všetkých poslancov, aby si pripravili hlasovaciu kartičku. Poprosím vás, zasunte kartičku do hlasovacej konzoly. Sven, prepačte, pán predseda, chcel by som povedať, že pán Filip Lambert, ktorý je plnoprávny člen, bol nahradený pánom Karenom, ktorý je náhradníkom Takže budeme postupovať následovne. Zelený, zelené tlačítko je za pána Rinaldiho. Zeleným tlačidlom hlasujete za pána Rinaldiho a, a červené tlačidlo tým hlasujete za pani Jochuchten. Ak sa zdržíte, to je biele tlačítko v strede. Takže Opakujem ešte raz. Zelené tlačidlo je, tým hlasujete za pána Rinaldiho, červeným hlasujete za pani Jonkurten. V poriadku, takže myslím, že to najprv musíme overiť formou testu, ako to robíme vždy pri hlasovaní, takže otváram hlasovanie, vyskúšame si, či fungujú teda zariadenia a potom budeme hlasovať riadne. Takže Otváram hlasovanie skúšobné. The vote is closed. Končím hlasovanie. Poprosím o sekundu. Mohli by ste prísť sem? Sorry, we need to do a substitution. Avram. Okay, so Mrs. Avram. Pani Avram nahradí predsedu. Takže otváram hlasovanie. Ešte raz, zelený je za pána Rinaldiho, červené tlačidlo, tým hlasujete za pani Jochurten. Nech sa páči, hlasujme. The vote is closed. Končím hlasovanie. Pani Jochurten je zvolená 40 hlasmi. Druhý kandidát má 17. Gratulujem. Now we proceed The... Teraz budeme voliť tretieho podpredsedu. Sú tu návrhy? Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Gratulujem k znovu zvoleniu. Ja som Robert Zile z EKR. Bol som náhradníkom, teraz plnoprávnym členom tohto výboru. V mene EKR by som navrhol Derkian Epping ako kandidáta, kandidátku na tretieho podpredsedu. Ďakujem pekne. Kandidát súhlasí s touto nomináciou? Vážený pán predseda, áno, súhlasím. Ďakujem pekne. Vidím, že kandidát je plnoprávnym členom výboru EKON. Takisto si splnil povinnosti finančné vyhlásenia, takisto aj deklaráciu, pokiaľ ide o kódex správania sa, takže ak sa nežiada tajné hlasovanie, tak môžeme postupovať aklamačne. Gratulujeme. Môžete prísť e, k predsedníckému stolu, ešte tu je stolička pre vás. Mr. Pedicini. Pán Pedicini. Presidente, eh, solo una parola perché io... Vážený pán predseda, iba jedna pripomienka. Ja som už v poslednom období sa zúčastnil na týchto voľbách, kde sme mali džentlmenskú dohodu, ale tak ako aj naposledy ste neuplatnili demokratické metódy, nebude to dobré pre celkovú klímu vo výbore a v tomto výbore je klíma veľmi dôležitá, takže v podstate ste sa týmto stali podporovateľmi takéhoto antidemokratického procesu. Nezvolili ste osobu, ktorá je veľmi známa a význá sa v oblasti e, ktorou sa zaberá tento výbor a potom vlastne budete zodpovední za to, že tu nebudú dobré pomery vo výbore počas celého obdobia. Ďakujem pekne. Teraz budeme pokračovať s voľbou štvrtého podpredsedu. Nech sa páči. Máte kandidatúru? Dobrý deň, ja som Manu Obry, koordinátorka za skupinu GUE a ja som poctená, že môžem nominovať Joseho Gusma z Portugalska ako štvrtého podpredsedu. Ďakujem pekne. Súhlasí kandidát s touto nomináciou? Áno, súhlasím, pán predseda. Takže ja poviem iba toľko, že je plnoprávnym členom výboru, má splnené podmienky a treba teda postupovať aklapačne. My nesúhlasíme aklamačne, predovšetkým v tom zmysle, že kolega Pedičiny chce, aby táto skupina bola mimo výboru, takže my chceme tajné hlasovanie. E, my sme brexitová skupina, volám sa Jake Pugh. Potrebujeme členov na to, aby sme mohli to urobiť? Thank you. The threshold is not reached, so we can proceed by Áno, môžeme postupovať aklamačne, pretože kvórum nebolo dosiahnuté. Nech sa páči. Môžete prísť k predsedníckému stolu. Yes, I would like uh, to inform members that... Chcel by som teda informovať poslancov, že vo svojich poštových priečinkoch máte patričné informácie. Samozrejme je to k dispozícii vo všetkých jazykoch aj na intranete. Poslanci dostanú v tomto privítacom balíčku veľa informácií ohľadne rozhodovacieho procesu v parlamente, predovšetkým ohľadne toho, ako sa príjma legislatíva a takisto tam je obsiahnutá aj knižočka ohľadne e- výboru EKON, ktorú pripravil sekretariat, pokiaľ ide o podporné služby, ktoré majú k dispozícii poslanci eh, v rámci svojej práce. Chcel by som takisto povedať všetkým poslancom, že my sme teraz prijali rozhodnutia na základe pravidiel. Tie pravidlá teda počítajú s tým, že sa zvolí predseda a podpredsedovia. Tieto pravidlá boli splnené. A teraz by som prizval všetkých poslancov, aby prispievali našej práci e, v duchu spolupráce, v duchu európskych hodnôt a tým, že budeme robiť všetko, čo je v našich právomociach na to, aby sme plnili skutočne našu ťažkú prácu. Ako viete, že my máme veľké zodpovednosti v oblasti legislatívnej, aj pokiaľ ide o politickú kontrolu Bankovej únie, Európskej centrálnej banky, takže máme veľmi dôležitú úlohu pred sebou a ja vám želám všetko dobré a ešte raz, skutočne ja som Sľubujem vám, že budem spolupracovať so všetkými poslancami tohto výboru. Ďakujem veľmi pekne. Týmto myslím, že môžeme ukončiť toto zasadnutie. Máte program o predbežných zasadnutiach. Teraz so sekretariátom skontrolujeme opakovane, že či sú dobre označené termíny budúcich zasadnutí, takže vyčkajte prosím pár hodín, pokým dostanete finálne informácie ohľadne termínu ďalšieho zasadnutiu a programe. Ďakujem veľmi pekne ešte raz, týmto končíme zasadnutie.